Ctení kolegovia, pustíme sa teda do práce a slovo dostane Monika Holmajerová. Budeme hovoriť o nástroji pre kontrolu hraníc a víz. Možno by pán Fernández mohol ju zastúpiť. Pokúsim sa, vážený pán predseda. Budem hovoriť po portugalsky. Pani spravodajkyňa sa ospravedlňuje za to, že nemôže byť dnes popoludní medzi nami a v jej mene budem teda, teda predstavím jej dokumenty o návrhu pokiaľ ide o integrovanú ochranu hraníc a máme teda skutočne maximum, pokiaľ ide o nové priority a nechceme teda čerpať nejaké dodatočné zdroje a preto, pokiaľ ide o nové požiadavky, nie je možné, aby tie prostriedky, ktoré sa teda na to vynaložili, aby ešte znížili výdavky na nejaké iné prostried, na nejaké iné programy v rámci členských štátov, takže pokiaľ ide o európsky rozpočet, nemôžeme dovoliť, aby sa nové politiky financovali na úkor starých politík a programov, ktoré boli úspešné. Na tom sa istotne všetci dohodneme, že potrebujeme bezpečnú Európsku úniu, že musíme chrániť naše vonkajšie hranice a preto Vítame tento návrh. A ja by som chcel povedať, že tie sumy, ktoré sú v správe uvedené, sú správne. Samozrejme vychádza to aj z rozhodnutia výboru pre rozpočet. Zatiaľ je to teda bežný scenár. A pokiaľ ide o vízovú politiku a správu hraníc, to sú takisto dva nástroje, ktoré sú začlenené do tohto fondu. Teda na jednej strane tu máme nástroj na náklady za vybavenie a nástroj pre eh, ochranu hraníc a toto stanovisko pani Holmajerovej obsahuje 14 pozmeňovacích návrhov a ako som už o tom hovoril, návrh komisie my vítame, pretože je to pozitívny návrh a pani spravodajkyňa hovorí takisto aj o tom, že je potrebné aby sme sa poučili z minulosti. A táto minulosť bola, bola kedy relatívne dramatická, mali by sme sa poučiť z tých skúseností, ktoré už máme a je veľmi dôležité, aby sme tento fond zrealizovali. Transparentnosť, bezpečnosť a predvídateľnosť, to všetko je veľmi dôležité. Podľa pani spravodajky by komisia takisto mala pomôcť členským štátom predovšetkým pokiaľ ide o samotnú realizáciu týchto cieľov a to je teda priorita Európskej únie a ako som to už povedal, potrebujeme na to dodatočné finančné prostriedky a malo by to teda byť Mali by to byť finančné prostriedky, ktorých správa sa bude diať transparentným, nebyrokratickým spôsobom. Musíme brať na vedomie hlavne ten cieľ zjednodušenia, ktoré povedú k plneniu našich cieľov. A táto naša spoločná úloha, okrem teda dodatočných zdrojov, potrebuje predovšetkým dostatočné množstvo zdrojov. Ďakujem pekne, ďakujem pekne Jose Manuel za vašu prezentáciu. Kto by sa chcel vyjadriť? Nech sa páči. Nie? Ani SND? Vidím, že neprítomnosť reakcií svedčí o podpore tohto návrhu, ktorý nám práve predstavil pán Fernández. En conclusion de l'échange, M. Fernandez n'a rien à ajouter. A na záver, pán Fernández už nechce nič doplniť. Možno teraz dáme slovo pánovi Kircosovi. Ale možno ešte by nám mohol prezentovať aj pán Lamassur svoj návrh ohľadne Európskeho fondu pre obranu. Vážený pán predseda, ja som k dispozícii. Tak vás my počúvame. Samozrejme veľmi rád, vážený pán predseda, vážení kolegovia. Kolegovia žiadali stanovisko ohľadne návrhu nariadenia ktoré je v programe, teda ide o nástroj, ktorý sa má venovať Európskemu fondu pre obranu. Náš výbor sledoval túto tému a sme sa teda aj vyjadrili k dvom krokom, ktoré sú alebo ktoré už boli prijaté a ktoré sa momentálne realizujú. Poprvé ide tu o prípravné kroky, pokiaľ ide o výskum v oblasti obrany a Istotne si spomínate, že toto prezentuje sumu, na úrovni 90 miliónov na 3 roky. 25 miliónov už bolo vyčlenených pre rok 2017, to znamená pre posledný rok. A takisto tu bol aj návrh predložený, pokiaľ ide o dotácie, ktoré by mali byť e, e, vyplatené v rámci roku 2018 na druhej strane európsky program, pokiaľ ide o rozvoj priemyselný v oblasti obrany, vychádzajúc z správy pani Grosted, tu bol cieľ, aby sa vytvoril program na dva roky pre obdobie roku 2019 až 2020 na to, aby sme podporili teda nie výskum, ale konkurencieschopnosť a inovačnú kapacitu priemyslu pre obranu. Bude tu rozpočet na úrovni 500 miliónov na, na dvojročné obdobie. Takže máme tu tento návrh, ktorý by sa týkal budúceho viacročného finančného rámca, to znamená po roku 2020, to znamená pokiaľ ide o ďalších 7 rokov v rámci ďalšieho obdobia. A v mene tohto Európskeho fondu pre obranu by malo dôjsť k fúzii týchto dvoch krokov, ktoré som práve spomenul, to znamená na jednej strane výskum, kde sa venujeme otázke prípravy, kde sa snažíme navýšiť financie a na druhej strane tu je budovanie kapacít, ktoré si vyžaduje e, tento priemyselný program, ktorý som takisto bol spomenul. A tento fond teda bude mať k dispozícii 13 miliard eur počas celého obdobia v rámci finanč- viacročného finančného rámcu, to znamená 5 bude venovaných práve týmto technológiám. Nemusím teraz dôrazňovať, aký to má politický dosah, takéto novum. Komisie, náš výbor pre rozpočet teda už o tom hovoril, a to opakovane. Skutočnosť, že Európska únia vstupuje do oblasti obrany a vyčlenuje časť svojho rozpočtu ktorý vlastne bol na úvod taký veľmi skromný, ale ktorý v rámci toho obdobia nasledujúceho naberie na dimenzii, takmer strategickú dimenziu aj politickú získa v priebehu tohto obdobia. Za podmienky, tak ako to je uvedené v rámci nariadenia, že takýmto spôsobom by sa posilnila autonómia a nezávislosť Európskej únie, bude to zohrávať kľúčovú úlohu v rámci e, tejto politiky na to, aby sa z toho skutočne stal taký európsky rozmer a bude to viesť samozrejme aj k budovaniu pracovných miest a takisto miest v oblasti výskumu na území Európskej únii a tie už spomenuté sumy budú slúžiť na to, aby sa európske kapacity skutočne rozvinuli. Zatiaľ teda čo viaceré naše krajiny pokiaľ ide o zbrojenie, závisia v súčasnosti skutočne od zahraničných krajín, krajín mimo hranice Európskej únie. To znamená, skutočne ide e, tu o novú, nové smerovanie zo strany Európskej únie. Na druhej strane tento návrh navrhuje, a samozrejme ja s tým súhlasím, navrhuje teda to, že tento pro, tieto programy by mali podporovať spoluprácu medzi jednotlivými európskymi podnikmi bez toho, že by tu boli nejaké obmedzenia, ktoré by mohli zhoršiť prehlbený prístup, ktorý by mal viesť posíleniu konkurencie, schopnosti a výkonnosti v oblasti priemyselnej. A pokiaľ teda ide o návrh komisie, ja som predložil zhruba 12 pozmeňujúcich návrhov na to, aby som zdôraznil viaceré body a pozmenil niektoré z redakčných úprav z dielne Európskej komisie. Je jasné, že tieto financie musia zohľadniť aj osobitosti sektora obrany, predovšetkým pokiaľ ide to, čo nazývame mm, oprávnené náklady, ako aj nepriame náklady a takisto aj subdodávateľské náklady. Ja z mojej strany podporujem to, aby pokiaľ ide o nepriame náklady, aby to, tieto boli podporené, ale pokiaľ ide o zúčtovanie týchto prostriedkov, pokiaľ ide o ich validáciu zo strany národných orgánov, mali by sme mať k dispozícii určitý vzorec, ktorý by bol alternatívou voči tomu, voči tomu systému paušálu na úrovni 5, 25%, tak ako to navrhuje spravodajca zo výboru ITRE. Toto podľa môjho názoru, ak by sa mal robiť pod kontrolou Európskeho účtovného dvoru. Budeme mať bez pochyby určitý konsenzus, dostatočne veľký na to, ako to je vlastne aj v návrhu tohto, v tomto návrhu, aby jednoducho malé a stredné podniky boli priamým spôsobom e, pozitívne zvýhodnené a mohli čerpať prostriedky z tohto fondu. Samozrejme, treba zobrať do úvahy aj to, či je možné robiť takúto pozitívnu diskrimináciu voči malým a stredným podnikom niektorých krajín. Záujmom európskej je, aby tieto aktivity boli prerozdelené čo možno najviac vo všetkých členských štátoch Európskej únie, avšak zároveň treba ak chceme byť skutočne účinní, treba vychádzať z priemyselného potenciálu, ktorý už v súčasnosti existuje. To znamená, chceli by sme financovať modernizáciu modernizáciu budovania kapacít. Samozrejme, v niektorých krajinách to už funguje. Netreba teda oddialovať aktualizáciu budovania týchto kapacít a vás v rámci Európskej únie tým, že by sme si stanovili kritéria, ktoré by mohli viesť k opačnému smerovaniu. Takže i ja nie som proti tomu, čo nazývame systémom bonusov pre malé a stredné podniky niektorých krajín, ale navrhujem, aby všetky malé a stredné podniky z akejkoľvek krajiny budú aj pochádzať, aby teda dostali určité výhody v istej podobe, samozrejme legitímne, a aby tu bol aj dodatočný bonus, ktorý by dostali tie malé a stredné podniky, ktoré nepatria ku tým všeobecne známym konzorciám, ktoré tak či tak už poberajú výhody od trhu a ktoré vlastne využívajú takýmto spôsobom týchto subdodávateľov vo forme týchto malých a stredných podnikov. Takže myslím si, že toto by mohol byť vhodný kompromis, aby sme pomohli všetkým malým a stredným podnikom práve prostredníctvom takéto dodatočného bonusu, aby sme pomohli teda aj tým krajinám, ktoré momentálne ešte nie sú vyzbrojené takýmto priemyslom alebo nemajú teda priemyselné odvetvie vo svojej krajine. Na druhej strane podporujem to, aby príjimatelia týchto prostriedkov z takéhoto Európskeho fondu pre obranu, aby mali prístup, ak budú teda splňať podmienky, aby sa dostali k finančným prostriedkom z fondu Invest EU. Ja neviem prečo by sme to nemohli riešiť takýmto spôsobom. A pokiaľ teda ide o kontrolu využívania a čerpania prostriedkov z tohto fondu, ja si myslím, že nástroj, ktorý je navrhovaný v tomto návrhu nariadenia a tak ako to predkladá aj spravodajca z ITRE, si myslím, že v tejto podobe je nedostatočný a preto navoriem, aby sme tu mali špeciálnu správu zo strany účtovného dvoru, aby tu aj bola prezentácia zo strany účtovného dvoru v našom výbore a vo výbore pre rozpočet, aby to bolo začlenené do tohto návrhu. Takže to sú tie hlavné podmienujúce návrhy, ktoré by som ja v, tejto, v tomto výbore chcel navrhnúť. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za prezentáciu vášho stanoviska a pozmenujúcich návrhov, ktoré si želáte predložiť. Teraz by som sa obrátil na tieňového spravodajcu, Pani Hoffman je tu možno zastúpená španielskou kolegyňou. Áno, vážený pán predseda, bolo to na poslednú chvíľu, ale nemám veľa informácií, ktoré by som tu mohol prednieť, predovšetkým pokiaľ teda ide o rozpočet, pokiaľ ide o tie čísla, tak sme počuli, pretože o tom sme hovorili. Viem, že tu budú predložené pozmeňujúce návrhy, predovšetkým pokiaľ ide o participáciu, teda 16 a 11, pokiaľ ide malé stredné podniky vo Veľkej Británii a takisto pokiaľ ide o počerpanie prostriedkov z Invest EU, to sú teda záležitosti, ku ktorým v rámci našej politickej skupine budeme musieť ešte venovať istú časť na oblasti diskusie, predovšetkým pokiaľ ide o Invest EU, pretože keď sme hovorili o tomto programe, tak už vtedy existovali určité pochybnosti ohľadne toho, či by sme tento program mali využívať aj v oblasti obrany. Takže to je z mojej strany všetko, budeme sa tomu ďalej venovať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Paet možno požiadal pána Dupré. Nie. Kto ešte by sa chcel vyjadriť k tomuto bodu? Pán spravodajca, vy ste povedali, že ide o program s politickým nábojom, ktorý má za úlohu prispieť k autonómii strategickej Európskej únie Nemohli by sme možno prostredníctvom pozmeňujúcich návrh do toho vniesť určitý prov- provokatívny rozmer tým, že by sme apelovali na členské štáty, aby sa venovali možno tým zmenám, pokiaľ ide o výdavky, ktoré na úrovni štátnej dávajú do oblasti dobrany, aby sme posilnili tú účinnosť na európskej úrovni, že či by sa to nemohlo posunúť na tú európsku úroveň. Týmto spôsobom by sa vlastne mohli lepšie využívať tie prostriedky, ktoré sa možno ne, čo, nevydávajú správnym spôsobom na úrovni národnej a takýmto spôsobom by sme v podstate posilnili tento fond a nemuseli by sme brať z iných fondov a takto by preukázali vlastne tú pridanú hodnotu na európskej úrovni. Vážený pán predseda, ja samozrejme by som sa tomu tešil. Môžeme to predložiť o forme pozmeňujúcich návrhov 10. októbra máme lehotu, môžeme samozrejme predložiť pozmeňujúce návrhy. Ja vo vašom návrhu vidím iba samé výhody, takže predložíme pozmeňujúci návrh v tomto zmysle, pretože pokiaľ ide o obranu, jeden z tých paradoxov tejto diskusie, ktorý je vlastne taký starý ako aj európske spoločenstvo, je vlastne to, že sa tu z času na čas ohlásia niektoré štáty, ktoré hovoria o možnej duplikácii výdavkov do oblasti dobrany, ak by sme to urobili na európskej úrovni, ale skutočnosťou zostáva, že tá duplikácia, zdvojnásobňovanie výdavkov, ktorá existuje už teraz, je to, že tu máme 28 obranných rozpočtov 28 krajín, z ktorých každá má vlastnú armádu, to znamená, nikto vlastne ani nevie, že ako by v prípade kríze konkrétnej využili túto svoju kapacitu obrannú to znamená, ani tie najlepšie vyzbrojené krajiny, ako napríklad Francúzsko, neby, mohli by kontrolovať niečo, čo by sme nazvali e, vojnou, to znamená nejakú aktivitu vysokej intenzity. To znamená, ide o doménu, kde sú skutočne veľké potenciály čo do finančných prostriedkov. Ja si myslím, že oveľa menej peňazí by sme mali väčšiu bezpečnosť v Európe. Takže ja v plnej miere súhlasím s tým, že to môžeme spoločne napísať a môžu to podporiť aj kolegovia, ktorí by takúto analýzu podporili. Takže videli sme, že tieto snahy by mohli viesť k tomu, že by sa otvorili aj dvere, pokiaľ ide o imigráciu, Napríklad, keď sa ohľadneme do minulosti, mali sme tu arabskú jar, v podstate už neexistuje Líbia ako štát, kriminálne organizácie sa zhostili, zmocnili štátu a občianská vojna v podstate takýmto spôsobom otvorila dvere miliónom ľudí. To znamená, ak by sme sa mohli venovať aspoň čiastočne tejto otázke, ja by som v každom prípade využil toto pokušenie a je skutočne na čase, aby sme predložili v tomto duchu nejaký pozmeňujúci návrh. Veľmi dobre, vážený pán predsedajúci, ja by som chcel povedať, že výbor pre rozpočet sa zhostí svoje úlohy tý, v tej forme, že teda budeme žiadať to, aby tento fond skutočne slúžil tomu, aby sme zlepšili na jednej strane úspory a na druhej strane lepším spôsobom e, zlepšili vlastne aj tie naše vojenské systémy. Takže predložíme naše pozmeňujúce návrhy do 15. hodiny 10. októbra. A toto sa teda týka vlastne e, všetkých pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa budú prekladať. Výbor pre rozpočet sa teda tomu vyjadrí 5. novembra. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega, aj pani Gadia Zaval. A teraz dostane slovo náš kolega Kirktos na to, aby sa vyjadril k téme nástroja hranič, pohraničnej kontroly. Ďakujem pekne, predseda. Návrh môjho stanoviska pre výbor pre rozpočet je návrh pre nariadenie Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa zriaďuje ako súčasť integrovaného fondu pre riadenie hraníc, finančná iný nástroj, kontrol hraníc. No a gestorským výborom je IMCO, výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov. Je to krátke a pomerne technické stanovisko. E, dva pozmeňujúce návrhy som predložil. Jeden vysvetľuje neustály nárast cien a jeden, ktorý explicitne do úvodného ustanovenia uvádza princípy, ktoré už sú uvedené vo finančnom nariadení, tak ako to bolo v prípade iných stanoviskoch, stanovisk rôznym programom 2021-2027. No čo je najdôležitejšie no ako čísla, e, finančná obálka pre implementáciu nástrojov na obdobie roku 2021 až 2027 bude 1 e, miliarda no, viac ako 100 miliónov eur 1,3 miliardy zodpovedá to súčasný senám no a finančná obálka má byť zmenená v súlade s uznesením e, Európskeho parlamentu zo 14. a 15. marca, 14. E, marca a 15. mája, no a na základe programu, ktorý môže byť ďalej upravovaný pri rešpektovaní celkovej stanoviska Európskeho parlamentu, tak ako to bolo uvedené v týchto e, stanoviskách v, na úrovni 1,3 HND EU. Okrem bežných čísel, ďalšia myšlienka, ktorú sme doplňujúce, ktorú sme navrhli, je, sú pozmeňujúce návrhy pracovných programov z implementovaných na delegované akty. A to bolo požiadané napríklad, toto žiadal napríklad aj spravodajca pre stanovisko o Horizont Európa. No a to bude v súlade s bežným stanoviskom parlamentu, ale je to hlavne kompetencii gestorského výboru navrhnúť eh, takúto zmenu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán spravodajca. No a sa obraciam teraz na nášho tieňového spravodajcu, pani Hoffman, v, zastúpená pani Gardio Zabal, hm, tá sa vyjadriť nechce, pán Ali, osobe pána Depreho, nie, Dobre, takže myslím, že vy ste vyjadrili podstatu a tichosť tieňových spravodajcov to dosvedčuje do 12.00 12. oktobra byť predložené pozmeňujúce návrhy. Výbor pre rozpočet bude hlasovať 5.11. No a teraz si vypočujeme nášho kolegu Hovarta pre program Kreatívna Európa. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. E, tvorivý priemysel niekedy sa vníma ako vec, ktorá nevytvára nič dôležité a neprináša žiadny hospodársky e, prínos, ale len čerpa granty z verejnej sféry. To je samozrejme nesprávna predstava a kultúrny priemysel e, výrazne prispieva k európskemu hospodárstvu, e, vlastne ako e, móda, zábavný priemysel a hry. To sú multimiliardové priemyselné odvetvia, Európa musí držať krok s tými najlepšími. Samozrejme, sú to veľmi ziskové odvetvia, a nepotrebujú vždy podporu, avšak existujú viaceré oblasti, kde kde je to v prípade vedy, keď istá veda je za aplikovanou vedou aj výsledkami, tak to platí aj pre kultúru a na to je zameraný program Kreatívna Európa, hranice tvorivosti a kreativity v oblasti tradícií a zachovávania kultúrnych tradícií, tváranie nových eh, podnikateľských modelov a lingvistická rôznorodosť vo všetkých týchto oblastiach dôležitú úlohu zohráva práve program Kreatívna Európa. Toto stanovisko ja som predložil 8 pozmeňujúcich návrhov. Oni zohľadňujú význam eh, dosávania cieľov udržateľného rozvoja, konzistentnosť s číslami, ktoré sme eh, predložili v rámci viacročného finančného rámca v konštantných cenách. No a ešte dve konkrétne oblasti jedna téma, ktorej som sa e, venoval osobitne, pretože je to relevantné a to je transparentnosť pri e, výkazoch o príspevkoch na kultúru, dvoch ostatných e, programov EÚ a aj z tretich krajín. Inkazy týchto príspevkov sú veľmi dôležité kvôli tomu, aby bol zaistený prístup k príjmaniu programov vo svete a tiež účinnosti programov, ich rozsahu a relevantnosti ostatných rozpočtových príspevkov. Označenie excelentnosti je spojené eh, s týmto programom, to ako podobne ako iné programy nie, nie je to úplne jasné kvalitatívne. Rozsah, áno, a príslušná uh, uh, stanovenie kvalitatívnych hodnot o tom, kto môže dostávať uh, tú známku excelentnosti, nájsť pomoc pri hodnotení programov, a tým sa dostávam k finančnej obálke, celkový fond. Stanovisko momentálne hovorí o číslach, ktoré sú uvedené vo VFR. Ja budem pokračovať v diskusiách s kolegami o možnostiach týchto obálky a možno predložíme pozmeňujúci návrh, ktorý by presnejšie odzrkadloval snahy parlamentu v týchto otázkach. No a na záver by som snáď ešte spomenul priame financovanie, na ktoré upozornil program pre dve inštitúcie, ktoré sa stali súčasťou Európskeho kultúrneho prostredia, a to je Európsky filmový orgán, eh, ktorý odrazuje vynikajúcu prácu pri podpore tohto filmového priemyslu a e, Mladežnícky orchester EÚ, ktorý eh, celej EÚ zbroje, hudbu a umenie. No a tieto dve inštitúcie budú financované priamo a nie z národného financovania. No a ja myslím, že to je hodný mechanizmus. Je to uvedené v pozmeňujúcich návrhoch, ale myslím, že je dobré zdôrazniť to v odôvodnení. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujeme pekne, milý kolega. Slovo teraz dodám tieňovým spravodajcom, pán Kristoforu. Ďakujem pekne, predseda. To, čo povedal kolega, je vynikajúce. Ide skutočne o podstatu veci, keď hovoríme o kreatívnej Európe, tak je to skutočne srdce Európskej únie, Európa existuje práve vďaka kultúre. No dobre, dnes sa hovorí často o hospodárskych indikátoroch, ale myslím, že je dôležité, aby sme mali aj kultúrne indikátory, tak aby sme videli, akí sú občania tvoriví, majú fantáziu, tá suma na kultúrny rozvoj a celkovú kultúru, tá je veľmi nízka, keď sa pozrieme na to, aké sú to rozmery, aj tie hodnoty, ktoré požadujeme, kultúrne hodnoty. Z definície je Európa kultúrou a každé euro, ktoré sa vydá, sa oplatí, to sa viacnásobne vráti. Tak v súčasnosti aj v budúcnosti EU hovorila sa o aktivitách EÚ. Sú otázky, ktoré tak tým, ktoré považujem za užitočné, napríklad v prípade médií Európa eh, mala jasne ukázať, že svet by vyzeral úplne inak, keby neexistovala EÚ. To je dôležité. Treba to čo najviac, to čo najviac upozorňovať a ukazovať. No, EÚ sa robí tisíce dobrých vecí. No a Když sa niečo iné dostáva do popredia. Ja myslím, že dôležitý sektor je dôležité, aby dnes médiá boli podporované vo všetkých krajinách, tak aby sa nedostávali do popredia fake news. Ja by som ešte raz rád povedal jednu vec, pán predseda. Nepatrí to úplne k tomuto programu Kreatívna Európa. Dôležité je, aby sme mali špeciálny program, aby sme dávali pozor na to, boli chránené kultúrne hodnoty pre európskych občanov. No a Delenie sa tu ničia kultúry, ktoré majú tisíce rokov. U nás na Cypre bola zničená kultúra verských kresťanov, ktorá je má tisíc rokov. Európska únia nič nedala na to. No a teraz práve sa ničí kresťanské dedičstvo na Blízkom východe. EU tam nebola my by sme chceli, aby EU skutočne konala konzekventne aj v týchto otázkach. No, keď sa, sa občanov spýtali na rozpočet a spýtali sa, či by sme mali peniaze dať na takéto veci, tak väčšina ľudí samozrejme povie, áno, samozrejme treba zaistiť, že treba zachovať kresťanské dedičstvo EU. Keď sa spýtate ľudí, či by sme mali dávať peniaze ľuďom, ktorí ničia toto kultúrne dedičstvo, tak samozrejme povedia nie. Ale ničí sa kultúra nás doma, no a ale aj v krajinách okolo nás Napríklad Turecko sa ti stále financuje. No a ešte sa ľudí nezopýtali. 500 miliónov európskych občanov, keby ste sa ich spýtali, či by sme mali túto krajinu financovať, tak všetci povedia nie. A keď my hovoríme, že sankcie vstúpia proti európskym krajinám, to je dobré v rámci EÚ, ale voči tejto krajine nie sú vlastne zavedené žiadne sankcie. Ja myslím, že táto suma milión 600 tisíc nie je správne, keď sa zamyslím nad tým, o čo skutočne ide. Je podporujem stanovisko, aj pozmeňujúce návrhy kolegov a ďakujem za ich prácu. Ide skutočne o kultúrnu, kreatívnu Európu. Ide o minulosť, súčasnosť, ale aj budúcnosť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ja by som chcel pripomenúť, že rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedictva. Je možno aj jednoduchšie to prehlásiť, ako dať tomu dostatočne veľa prostriedkov pani Jetemeky. Myslím, že poverila pána Depreho, aby sa vyjadril. Vy ste to povedali veľmi dobre, pán predseda. Ja by som chcel povedať niečo k návrhu stanoviska v ustanovení 18 článok 32 o povinnosti zverejňovať každý rok príspevky tretich krajín do programu. No a ja mám návrh tej, k tomuto, pre všetky príspevky tretich krajín k rôznym programom Európskej únie. Vydáva komisia, zverejňuje komisia nejaké zhrnutie, ktorých by sme to videli pre všetky programy Európskej únie, všetky príspevky rôznych tretích krajín? Existuje nejaký dokument, nejaké zhrnutie? No a ja doplním túto otázku pána Depreho, ak existujú príspevky tretich krajín, to počítané za prostriedkov, ktoré, ktorými prispieva Európska únia. Čiže sú to eh, prostriedky alokované alebo nie. Áno, ďakujem veľmi pekne za otázky pán Depre a pán Artui. No, čo sa číta otázky pána Depreho, ja sa budem musieť informovať. Neviem o nejakom konkrétnom priamom, o priamých správach, dokumentoch, ktoré by poskytovali všeobecný prehľad o príspevkoch tretich krajín, ale budem sa informovať a, a čo najrychlejšie vám pos, pošlem písomnú otázku, odpoveď. A čo sa týka otázky predsedu, predsedu príspevky tretich krajín, so, sú lokované príjmy, ktoré sa pripisujú k hlasovaným prostriedkom, takže sú také doplňujúce a sú mimo finančného rámca a mimo stropov pre finančné prostriedky alebo finančných stropov. A tento postup je proti základnému princípu rozpočtu, princíp univerzality, všetky princíp musia, príjmy musia financovať všetky výdavky no a európsky neviem, žiadny princíp, nie, to je rozpočtová jednota, univerzalita, je to výročnosť. A úprimne, Európska únia, zasadne Európska rada, tak sa na tom hodnú. Dobre. Pán Depre, máte slovo, ďakujem pekne, keďže sú to alokované prostriedky a dnes sa započítame do stropov a viacročného finančného rámca, ale dostávajú sa do kalkulácií ročného rozpočtu, alebo ako to funguje, nie sú nie v ročnom rozpočte, nie, nie sú to prostriedky, ktoré schvaluje rozpočtový orgán to sa doplňuje ešte k tým prostriedkom. Ce serait mieux si je faisais usage de mon micro. Je donne la parole. No a slovo dostane spravodajca pán Hovard na záver. Ďakujem pekne, predseda. Ja som čakal, že poviete, ja myslím, že to je No, v každom prípade dôležité a my nemôžeme skutočne hlanovať, hlasovať o príspevkoch tretich krajín, ale musíme minimálne vedieť, aké sú. Malo by to byť transparentné, čo sa míňa v programoch, pretože inak, ako budeme príjmať rozhodnutia o programe, a to sa stane, obávam sa, problémom. Ja nemyslím, že program Kreatívna Európa problém s reflektovaním európskej kresťanskej kultúry. Je to v každom prípade dôležitá súčasť kultúrneho myslenia, no a je to inými spôsobmi, že ľudia to na prvý pohľad nešpektujú, no ale je to dôležitá súčasť kultúry a som si istý, že to bude dostávať podporu. No a existujú kancelárie v všetkých eh, krajinách. V Moldavsku, neviem, či v Turecku je. A je dôležité zohľadniť skutočnosť, že mnohé z tých kultúr, ktoré sa môžu stať eh, mestrami kultúrami v Európe, majú svoj pôvod eh, za hranicami EÚ. Keď sa pozrieme na veci, ktoré financuje tento program, najväčší príjemca eh, z programu Média sú, je na škola Beaconsfield eh, v volebnom obvode. Je to popredná filmová škola vo no a profitujú toho, z toho teda študenti, ktorí 90% eh, študentov je z Európskej 27. Je to program Veľkej Británie. Otázka je, ako budeme financovať ďalej, alebo či niekto chce objavovať to objavené V každom prípade ďakujem za vaše názory. Tešíme sa na pozmejúce návrhy a na hlasovanie o nich. Ďakujeme pekne. Pozmejúce návrhy musia byť predložené do 18.00 9. októbra a hlasovať sa bude 5. novembra na výbore pre rozpočet. Slovo teraz dostane náš kolega Paul Rybík pre program Digitálna Európa. Nech sa páči. Ja, recht herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitz. Srdečná vďaka, pán predseda. Digitálna Európa a nastavenie programu bude mať značný vplyv na zamestnanosť a na vývoj HDP v Európe. Priniesli sme viaceré zmeny a síce pokiaľ ide o tie čísla, pozícia parlamentu bola síce zohľadnená, ale z dôvodu istoty sme chceli tie sumy v konštantných cenách eh, za rok 2018, tak sme chceli zafixovať tak, aby tu neboli nejaké možnosti odchýlok. Eh, komisia sa chcela ubezpečiť, že procesy účasti na programe môžu byť harmonizované. Tam je zmena v článku 13 a pokiaľ ide o článok 20, tam ide o situáciu mladých, mladých podnikateľov a takisto situácia malých a stredných podnikov. Preložené verzie budeme mať do 28. septembra, 9. oktobra pozmeňujúce návrhy a 5. novembra budeme hlasovať na výbore. Ďakujem. Merci, Ďakujem pekne, ide o veľkú tému, ktorá sa týka našej budúcnosti. Takže teraz dostane slovo spravodajca tieňový. Kolega Doč. Monsieur Popa. Pan Popa. Monsieur Torvalds. Pan Torvalds. Možno pan Dupré, v mene jeho. Très bien, donc c'est la, c'est la convergence de vue avec monsieur Rubik. Qui... Takže všetci súhlasia s pánom Rubigom, ktorý v podstate vaše vyjadrenie obsiahol už vo svojom. Pán Rybik, máte tu síce tichú podporu, ale ticho je v podstate prejavom múdrosti v parlamente. Les amendements devront être déposés avant 18 h Pozmeňujúce návrhy 9. oktobra pre 19. hodinu a pán Rybik, nakoľko už ste vráži, tak môžete pokračovať s ďalším programom, programom jednotného trhu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. To je program, ktorý sa týka dvoch tretín e, zamestnancov. sme? 50% HDP ide na ich vrúb a takisto 20 80% daní, ktoré potom v Európe používame aj na účely sociálnej politiky a preto Podpora malých a stredných podnikov je osobitnou snahou Európskeho parlamentu. Tu som opäť stanovil to, že sumy majú byť v konštantných cenách za rok 2018. Tak sa to odráža aj v jednom pozmeňujúcom návrhu. A pokiaľ ide o toto stanovisko dostal som na informácie od komisie, pokiaľ ide o nealokovanú časť rozpočtu. Za to sa chcem komisii poďakovať a všetky ďalšie e, podrobnosti e, budú aj do budúcnosti prerokované s parlamentom. Myslím si, že úzka súčinnosť s komisiou je na mieste, e, pretože práve tento program COSME je dôležitý z pohľadu zachovania a predovšetkým z pohľadu fixácie existujúcich programov. A istotne ešte budeme predkladať pozmeňujúce návrhy. Pre nás je e, dôležitá istá kľúčová veta, kľúčová výpoveď. E, tu na výbore sme sa takto rozhodli a myslím si, že je to principiálna záležitosť a síce zdvojnásobenie prostriedkov pre KSM e. a udržanie financovania pre existujúce programy. V konečnom dôsledku ide o konkurencieschopnosť existujúcich podnikov, pre všetky malých a stredných, ich konkurencieschopnosť treba posilniť. Súvisí to aj za, so vzdelávaním a ďalším vzdelávaním. Myslím si, že komisia si dobre počínala, pokiaľ ide o Enterprise Networks. A tieto siete sú takým základom, ako vôbec riešiť takéto komplexné požiadavky a je to dôležité aj z pohľadu ďalšieho podporovania demokracie, tvorby demokracie a samozrejme ide aj o to, aby sme zabezpečili výmenu mladých podnikateľov eh, Young Entrepreneurs v rámci Erasmu, aby tam boli medzinárodný rozmer. Mali sme taký prvý test tento rok a dobre sa to osvedčilo a celosvetovo existuje záujem o takúto výmenu a myslím si, že Erasmus, jeden z našich najobľúbenejších programov, a práve pre mladých je to, myslím, dobré, keď spoznávajú ostatné kultúry a z tohto pohľadu podporujem požiadavky, ktoré sme už nastavili. Do 3. oktobra budú preklady na webovej stránke výboru pre rozpočet. Ďakujem. Merci. Merci pour... Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prezentáciu, vášho stanoviska. Tieňoví spravodajcovia, Do, kolega Doč tu nie je a zdá sa teda, že v mene EPP pán Rubik vyjadril svoje stanovisko. Pani Gadia Zabal, tentokrát už ste tieňovou spravodajkyňou, takže nech sa páči. Áno, pán predseda, je to na mne, ale tiež toho nebudem hovoriť veľa, pretože v podstate súhlasíme s tým, čo povedal pán Rybik. Jedna vec, ktorá mi nie je úplne jasná, by som pochopil, aký bol problém s tými číslami a konverzácia, ktorú mal pán Rybik s komisiou, aby sa zmenila minimálne tá časť, ktorá nebola alokovaná. A pán Rybik to riešil tak a neviem, či sa to malo robiť takýmto spôsobom, že sa čísla pozmenili, tak aby čas programu bola nepridelená, ale, alebo ako to bolo, ale vo všeobecnosti súhlasím s tým, čo načrtol pán Rybich. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán Dupre, nech sa páči. Ja doslova vyplním ten mandát, ktorý som dostal prečítať správu kolegyne. Ďakujem pekne pánovi Rubikovi. Vy viete, teda všetci viete, že ide o program, ktorý má veľký význam pre našu skupinu, ktorý oceňujeme. A preto by som chcel zdôrazniť, že sa mi zdá, že v pozmeňujúcich návrhoch pána Rubika sú dve zaujímavé veci. Na jednej strane podporné služby pre malé a stredné podniky, ja si myslím, že to je zaujímavé smerovanie, treba to podporiť. A druhá vec, pán prezident, pán predseda, niečo, čo vás poteší, nakoľko vy ste fanúšikom toho, že treba rozvinúť Erasmus pre učňov a tu je návrh, aby sa vytvoril teda takýto Erasmus pre mladých podnikateľov, to znamená, viacerí ľudia, mladí, budú mať možnosť využívať Erasmus, a o to viac budeme môcť prispieť k tomu, aby Európa bola posilnená a zjednotená, takže súhlasím s návrhom pána Rubika. Ďakujem pekne, vážený pán Dupre. Kto by sa ešte chcel vyjadriť? Ak mi dovolíte, tak by som povedal, že sa skutočne teším z toho, že Erasmus bude pre rozšírený aj na mladých podnikateľov, a keď sa teda už vrátime k tomu pilotnému projektu, ktorý sme prijali dnes do poludňa, pretože jeden z nich je, ako sme videli, týka sa to Makers. Makers to je skúsenosť, ktorá bola spustená v Spojených štátoch amerických a ide o mladých, mladých inžinierov, študentov, technikov, ktorí majú projekt, a potrebujú mať zdroje na to, aby tento svoj projekt mohli realizovať. Či už ide o nástroje, technológie a tak ďalej. To znamená práve prostredníctvom zdrojov z Erasmu takýmto spôsobom sa umožní, aby títo mladí ľudia mohli na 3 až 6 mesiacov ísť a konkretizovať tento svoj projekt. To je tá sieť, ktorá sa nazýva Makers. Takže chcel som sa iba poďakovať, výboru pre rozpočet ktorý dnes do poludnia schválil zoznam pilotných projektov, z ktorých jeden je teda ten, ktorý je pre mňa je taký dôležitý. Vážený pán Rubik, na záver chcete sa vyjadriť? Áno, najskôr sa chcem poďakovať za podporu. A pokiaľ ide o to viazanie e, účelové, tak tam sme s komisiou ešte stále v kontakte. Pokiaľ ide o to účelové viazanie, chcem, aby to tak bolo z pohľadu parlamentu, tak aby sme mali možnosť E, program aktívne spolutvoriť a tá časť, ktorá nebude účelovo viazaná, tá by mala byť pokiaľ možno zredukovaná a možno k tomuto by nám vedela dať komisia informáciu ohľadom toho, ako v tejto chvíli je vnímaná situácia z strany. Alors, monsieur Rel, comment voyez-vous les choses? Takže ako vidíte veci vy, nech sa páči. I have no further information at this stage, Mr. Rubik, um, but we are more than willing to... E, v tejto fázi nemám ďalšie informácie, pán Rubik, ale samozrejme ochotne si s vami vymeníme informácie a budeme odpovedať na vaše ďalšie dotazy. Nous allons en rester là. Takže v tejto oblasti máme všetky informácie. Pozmeňujúce návrhy treba predložiť pred 19. hodinou 10. októbra a vo výbore pre rozpočet sa budeme venovať tomu 5. novembra. Pani Gardia Zabal, program námorný a rybolovný, to znamená Fond pre rybolov. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Veľmi telegraficky. Tri poznámky. Poprvé, samozrejme zahrnúť e, trvalo udržateľné ciele mileniové, ktoré súhlasia, e, súvisia s týmto námorným a rybárským fondom. Po druhé, rešpektovať čísla súčasného finančného rámca. E, diskutovali sme o tom aj na, tomto, na pôde teda tohto výboru so zodpovednými zástupcami komisie. Návrh komisie siaha trocha nad rámec cieľov, ktoré sme mali doposiaľ. posiaľ pokiaľ ide o námorný a rybolovný fond. A pokiaľ ide o doprevádzanie uskutočňovania takýchto cieľov v rámci modrej ekonomiky, sme sa domnievali, že by sme mali o 10 navýšiť e, čiastku. Druhý návrh, nakoľko Európsky parlament zvyšuje výdavky bojuje s klimatickými zmenami, navyšuje teda tie prostriedky o 30 Tento fond, ktorý s touto vecou bytosne súvisí, tak nebude tam tých 30 aby sme kompenzovali iné fondy, ktoré nedosiahnu takéto navýšenie. Takže trvalo udržateľné ciele e, pre rozvoj o 10 naviac a pre a navýšenie 30 pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán González Pons ako tieňový spravodajca vyjadri sa v mene Jose Manuela Bernandesa. Ďakujem pekne, budem hovoriť po portugalsky. Budem sa snažiť v portugalčine. Všetko to tu ide tak harmonicky, že môj kolega tieňový spravodajca z EPP Pán González Pons sa ospravedlňuje, že tu nemôže byť a chcel by sa poďakovať za odvedenú prácu pani spravodajkyňou a za návrh stanoviska pani Gardia Zabal. Má rovnaké názory ako ona, hlavne pokiaľ ide o obavy ohľadom krátenia o navrhovaných sumách pre túto politiku. To je jedna z mála výlučných politík Európskej únie, pokiaľ ide o kompetencie a samozrejme to súvisí aj s udržateľnosťou, ktorá je zásadná a takisto prepojenosť s modrou ekonomikou. A preto, keď sa pozeráme na ten hlavný cieľ, ktorým je zachovanie zásadných e, politík, pán spravodaj súhlasí s tým, že tento fond je fondom, kde nemôžeme e, prijať e, tie návrhy na krátenia predložené komisiou. Je dôležité mať dobrú spoluprácu a pán spravodajca je presvedčený, že bude mať dobrú spoluprácu s pani spravodajkyňou, čo nakoniec povedie k plodným výsledkom. Ďakujem veľmi pekne. Merci, c'était donc M. González Pons qui s'exprime. Ďakujem pekne, takže takto sa vyjadril cez pána Fernandesa kolega. Pán Depre má mandát vyjadriť sa. Áno, ďakujem pekne pani kolegyni Garcia Zabal. Boli predložené pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú rybolovu, pretože vlastne takmer všet, väčšina tých pozmeňujúcich návrh, ktoré sme tu počuli, sa týka predovšetkým udržateľného rozvoja a o tom hovoríme o rovnosti mužov a žien a takisto o integrácii do všet, ľudí do všetkých alebo rodov do všetkých oblastí politik Európskej únie. Potom hovoríme takisto o potrebe plnenia cieľov v rámci COP21. To sú všetko ciele, ktoré ja podporujem, takže ja súhlasím s týmito cieľmi všeobecnými. A posledný návrh, ten sa týka tých percentuálnych vyjadrení. O tom budem hovoriť s kolegami, aby sme vedeli, aký postoj máme pokiaľ ide o možné predloženie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem pekne, pán Ruby. Chcete sa vyjadriť? Áno, chcel by som sa spravodajkyni poďakovať, a to srdečne. Myslím si, že ide o dobrú správu. Práve to modré hospodárstvo, blue economy, by malo zohrávať v budúcnosti oveľa väčšiu úlohu Dve tretiny Zemegule sú pokryté vodou a preto si myslím, že je veľmi dôležité vnímať to tak, že udržateľný cieľ číslo 14, teda konkrétne čisté moria a dobrý by mal byť dobrým základom pre všetkých ľudí na tejto zemi a preto sa musíme postarať o to, aby oceány boli znovu čisté. Preto by som sa chcel spýtať, či v tomto programe sa počíta napríklad s tým, že plastové odpady, ktoré sa nachádzajú v mori alebo rybolovné siete, ktoré sa stratili v moriach, či sa postaráme o to, aby sme zistili, kde sa teda nachádza to najväčšie znečistenie, možno aj prostrednícom programu Galileo alebo jedným z tých satelitných programov, aby sme cieľene potom mohli sa venovať tým oblastiam, kde je to znečistenie veľmi veľké aby sme to aj v kontexte obehového hospodárstva mohli ďalej spracovať tu ten plastový odpad, ktorý by sme vyzbierali z mori. To by mohla byť jedna z priorit, aby sme v rámci tohto programu sa postarali o to, aby moria tu boli aj pre ryby a nie iba pre plastový odpad. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Vychádzame zo zdravého rozumu. Teraz zostane slovo pani Garcia Zabal, ešte pani Toma sa chce vyjadriť. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som sa takisto chcela vyjadriť blahoprajne voči spravodajkni. Chcela by som však ešte doplniť, nakoľko tá žiadosť 10% je dodatočných, je samozrejme chválihodná, ale treba to vnímať aj v kontexte s tou novou kompetenciou, novými cieľmi, ktoré sa týkajú práve modrého hospodárstva. Vieme, že 10 pre modré hospodárstvo to je veľmi málo. Predovšetkým, pokiaľ ide o taký program, o ktorom vieme, že je relatívne malý v porovnaní s ostatnými štruktúrálnymi fondami, takže tých 10 v realite neposlúži pravdepodobne pretože tu máme aj štúdia vzhľadom na to, čo tu už bolo povedané, pokiaľ ide o problémy oceánov, je to, že tie údaje, ktoré máme k dispozícii, sú často nedostatočné na to, aby sme mohli ďalej rozvíjať modré hospodárstvo v tom zmysle, aby sme zabezpečili rozvoj modrého hospodárstva, ale na druhej strane, aj pokiaľ ide o tie rozvojové ciele, ešte by som teda jednu vec k tomu doplnila, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, nie len rybolov je jednou z politík integrálnou Európskej únie, ale zároveň ide o politiku, ktorá je najviac podriadená udržateľnému rozvoju. To znamená, všetky tie smernice, ktoré boli prijaté v tejto oblasti, v podstate berú do úvahy aj dodržiavanie zdrojov a dodržiavanie pravidel správneho námorného hospodárstva. To znamená, je to taký príklad, ktorý by si vyslúž, zaslúžil oveľa viac z rozpočtového hľadiska. Mali by sme byť oveľa pozornejší v tejto oblasti. O to viac, že tu ide o demonstráciu toho, že podriadujeme takúto novú kompetenciu, nové ciele a zároveň znižujeme rozpočet. Takže táto fúzia je podľa mňa by bola dobrá. E, musíme jednoducho dosiahnuť iba to, aby sme vedeli, kde sa ten rozpočet kde dá znížiť. To ste teda v podstate povedali. A ja to v plnej miere podporujem. Nakoľko máme spoločnú úlohu zvládnuť verejné výdavky a potom, čo sme počuli posledného tieňového spravodajcu, ešte pani Garcia Zabal na záver, Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za všetky tie vyjadrenia. Ešte pár reakcií, pokiaľ ide o možné pochybnosti pána Dupreho, alebo pokiaľ ide o to prekvapenie v tom zmysle, že som toľko hovorila o udržateľných cieľoch, konkrétne pokiaľ ide o diskrimináciu žien a pokiaľ ide o tie klimatické ciele v tejto správe. Sektor rybolovu je podľa mňa pravdepodobne ten sektor, kde, je najväč- kde sú najväčšie rozdiely a nerovnosti a je veľmi dôležité, aby sa to vnímalo v tejto perspektíve a preto som to chcela zdôrazniť v rámci môjho stanoviska. A pokiaľ ide o klima, klímu, návrh Európskej komisie, teda ten návrh je taký, že bude mať 25 výdavkov do klimatickej oblasti a potom v niektorých fondoch budeme musieť urobiť zasa rozpočet špecifický, kde by sme mali úroveň 30%. My ako parlament žiadame 30%, tak som išla a neskôr 35%, pokiaľ ide o špecifickú participáciu tohto fondu. Takže to je v podstate všetko, ale ak máte nejaké iné návrhy, tak ja som otvorená vypočuť si ich. Ďakujem pekne a tieto návrhy teda môžu byť predložené vo forme pozmeňujúcich návrhov a môžu sa predkladať do poludnia 13. októbra. A potom my budeme tu vo výbore preskúmavať následne. A teraz dostane slovo náš kolega Volkem, pokiaľ ide o Európske solidárny, Európsky solidárny zbor. Áno, vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, Európska dobrovoľnícka služba pre mladých ľudí existuje už viac ako 20 rokov a mladí ľudia sa v rámci tohto programu môžu dobrovoľne v rámci Európskej únie angažovať. Európsky zbor Solidarity vlastne nadvezuje na tento úspech. Chceme ešte raz 100 tisícom ľudí dať možnosť, aby sa angažovali v šiestich odlišných oblastiach. Ja si myslím, že tento program je veľmi dôležitý ja v mojom stanovisku mám tri veci, ktoré som pozmenil. Na jednej strane som aj ja uviedol ceny, konštantné ceny a nie tie jednotlivé, to znamená current and constant prices. A takisto som tu zdôraznil, že Európsky zbor Solidarity by sa mal venovať aj otázke diskri- odstránenia diskriminácie a mal by prispieť aj k zrovnoprávneniu rodov, takže podporujem takéto vyvážené zastúpenie rodov, pokiaľ ide o výber účastníkov a účastníčiek. A tretí bod som tiež tam s, v s našim cieľom cieľom udržateľného rozvoja ciele na tomto meste nejak to prispôsobili cieľom. No a myslím, že otázka, otázka redeployment eh, tu nebude aktuálna tak, ako to bolo eh, predposledný týždeň v Štrasburgu. To bolo, bol veľký akt, že sme získali peniaze na to, aby program eh, bežal do roku 2021 a členské štáty skutočne, aj keď členské štáty musia uvoľniť prostriedky na to, ja dúfam, že Tentokrát eh, v roku 2021 až 2027 eh, program bude mať úplne inú štruktúru a že nebudeme eh, musieť robiť takéto škrty a úpravy. No a, a teraz sa teším na výmenu názorov s tieňovými spravodajcami. Ďakujeme pekne. Pripomienky má pán Novakov a to v zastúpení pánom eh, Fernandesom. Ďakujem pekne. Pán Novákov je na zasadnutí, ktoré nemohol opustiť na zasadnutí výboru pre regionálne záležitosti. Ďakujem spravodajcovi za jeho správu a za jeho prácu. Táto iniciatíva je veľmi dôležitá na podporu hodnot Európskej únie, ale tiež na podporu multikulturalizmu a je to program, ktorý, ktorý môžeme šíriť e, štedrosť e, s programom Erasmus+, e, spoznávať ostatných, spoznávať kultúrne rozdiely. To musí byť cieľom podpory a šírenia identity Európskej únie že všetci, každý človek sa musí cítiť ako Európan, a ktorý majú spoločné európske hodnoty a princípy. Ďakujem pekne za túto výzvu na angažovanosť mladých. ktorí sú budúcnosťou EÚ. Pani Jetemeky určite dala mandát pánovi Deprému. A opäť sa nemýs- nemýlite, pán predseda, ja by som na úvod chcel povedať, že úplne súhlasím s slovami pána Fernandesa, ktorý vyjadril všeobecnú, všeobecnú, všeobecný postoj tohto zhromaždenia a úplne súhlasím s pozmeňujúcimi návrhmi spravodajcu, ktorému ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší by chcel niečo doplniť alebo zarecitovať. Pán spravodajca, pán Hovard ešte, áno, Myslím, pán predseda, ja som chcel, keďže máme ešte trochu času, Chcel som povedať jednu, upozorniť na jednu politickú záležitosť, čo sa týka programu pre dobrovoľníkov, ako je napríklad tento. Myslím, že sú veľmi dôležité. Myslím, že dávajú mladým skúsenosti, ktoré by inak nedostali a nezískali. A ja mám však vždy obavy, že dosah týchto programov bez hľadu na financovanie nie vždy taký, aký by mohol byť. Poviem to takto jasne k, máte moje skúsenosti, tak poslednú, e, poslednú vec, ktorú môžete urobiť, je zúčastniť sa takéhoto programu. No a je veľmi dôležité, aby tieto programy sa nestali ale nejakým rezervárom európskej strednej triedy, pretože tam nie je problém s európskou identitou. No a rovnako bude škoda, ak by to tak bolo. No a ja si želám, aby tento program rástol, bol úspešný, ale by som chcel, aby sociálny mix bol monitorovaný, aby sme robili správnu vec na to, aby každý mal príležitosť zúčastniť sa, aby programy reflektovali európsku spoločnosť náležito z etnického hľadiska, eh, rodového hľadiska a tiež z hľadiska sociálnej štruktúry. Ďakujem pekne, pán Howard. Dobre, na záver ešte spravodajca. Áno, ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, čo povedali kolegovia a myslím, že tento program je skutočne programom, ktorý môže dostať k všetkým mladým v Európskej únii je veľmi komplexný, široký, ide o rôzne praxe, rôzne činnosti, možnosti, je to veľmi veľa oblastí a myslím, že tento program je preto presne taký, ktorý sa dostane k tým najširším vrstvám obyvateľstva a myslím, že je dobré, že máme také jednotné stanovisko a pozitívnu, pozitívny prístup. Áno. Je to stanovisko súhlasené no a pozmeňujúce návrhy musia byť predložené do obeda 10. oktobra a 5. oktobra budeme hlasovať na výbore. No a kolegyne, kolegovia, dostali sme sa nakoniec našeho dnešného programu. Má niekto nejaké pripomienky k bodu rôzne? Zdá sa, že nie. Takže by som chcel povedať, že 8. 9. oktobra sa uskutoční zasadnutie v Bruseli 22. oktobra sa uskutoční spoločné zasadnutie bol pre rozpočet a hospodárske veci, veci v Štrasburgu. A 105. oktobra tiež v Štrasburgu spoločné zasadnutie Bač Ekon. No a chcem sa nakoniec týždňa, ktorý pre náš výbor je, bol ťažký. Verili sme všetky pozmejúce návrhy, tak aby sme mohli schváliť návrh rozpočtu. No a bolo to ešte komplikované tým, že sme sa vydrili k programu alebo návrhu programu viacročného finančného rámca a 25. alebo 27. 27 programov a sme museli preveriť počas týchto troch dní preskúmať. Takže možno si to neuvedomujete, ale všetci pracovníci výboru pre rozpočet boli pod obrovským tlakom. Naša práca bola vynikajúco pripravená a chcel by som im z celého srdca poďakovať za ich profesionalizmus, za inteligenciu, energiu a neustály optimizmus. Rovnako ďakujem politickým poradcom rôznych politických skupín a ďakujem všetkým pomedzi vás, spravodajcom, spravodajkyniam, rovnako tieňovým spravodajcom, spravodajkyniam. No a teraz končím zasadnutia. Želám vám, želám vám všetkým príjemný zvyšok týždňa.